Ďalším bodom programu je spoločná rozpráva o ľudských právach, kde máme vyhlásenie podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. E, máme tu výročnú správu o ľudských právach 2008 a potom je to správa pani Hautala o európskych politikách v prospech obrancov ľudských práv a ešte niekoľko ústnych otázok na radu a na komisiu ohľadne obchodovania s tovarom, ktorý možno použiť na mučenie alebo na zabíjanie. Takže začneme vystúpením pani kolegyne Hautala, e, ktorá ako spravodajkyňa dostane 4 minúty. Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Vážená Vážený pán predseda, musím povedať, že som mimoriadne šťastná, e, že je tu táto rozpráva, ktorá nám umožní zrevidovať našu európsku stratégiu vzhľadom na ľudské práva. Máme tu pani Ashton, našu zástupkyňu pre zahraničné záležitosti, ktorá predloží výročnú správu. Aj to vítam. Dovolte mi však e, oboznámiť vás s touto správou a s cieľom zlepšiť situáciu obrancov ľudských práv. Veľmi dobre viete, že sa na nás obracajú e, zo všetkých strán so žiadosťami, že hovoríme s ľuďmi, ktorí skutočne dávajú e, na trh svoju kožu a tieto takéto otázky na nás e, prúdia zo všetkých kontinentov. V prvom rade je treba povedať, že je ťažké zadefinovať, kto je obranca ľudských práv Veľmi často je ťažké ho zadefinovať, ale teraz tu hovoríme o ľuďoch, o mužoch a o ženách, ktorí sa istým spôsobom vzdávajú svojej e, fyzickej integrity, aby mohli brániť ľudské práva. E, ja som mala tú čest vypracovať túto správu. Prečo? Pretože my hovoríme o obrane e, ľudských práv a obrancoch ľudských práv a že to je centrom našej politiky. Keby sme nemali obrancov ľudských práv, nemali by sme ani politiku obrany ľudských práv. A teraz musím povedať, že EÚ musí robiť oveľa viac. Máme tu parlament, máme pani Ashton, ktorá je vysokou predstaviteľkou a myslím si, že by sme mali oveľa viac spolupracovať a oveľa intenzívnejšie si vymieňať informácie. Rovnako musíme znásobiť kontakty s ostatnými, aby sme e, znásobili aj aktivity s Radou Európy, s e, rôznymi mimovládnymi organizáciami a tak ďalej. My nakoniec celý rok udržiavame kontakt s viacerými mimovládnymi organizáciami. Teraz máme Lisabonskú zmluvu, máme nové povinnosti i máme nové práva a mali by sme ich využiť konštruktívne. Ľudské práva samozrejme sú bránené na všetkých úrovniach v Európskom parlamente. V návrhu správy som našla e, celú sériu e, prvkov, ktoré nie sú nové Myslím si však, že toto všetko bolo veľmi zrelo premyslené a teraz je dôležité, aby sme to aj aplikovali. Mm, spomente si, počas českého predsedníctva sme mali predstavu, že vytvoríme sieť miest, ktoré by boli akési mestá, útočištia. To znamená, že keby tu bol nejaký obranca ľudských práv, ktorý by sa ocitol v nebezpečenstve, tak by sa mohol obrátiť na túto sieť miest. A spomínam si rovnako na to, aký ohlas to malo v rôznych mimovládnych organizáciách. Myslím si však, že je možno potrebné pracovať v tomto smere a dosiahnuť oveľa viac, ako sa dosiahlo doteraz. My hovoríme stále o obrancoch ľudských práv ale oni, keď sú ohrození, tak mm, by mali mať možnosť opustiť krajinu, kde sa nachádzajú. A tam možno naši ministri zahraničných vecí by možno mohli trošku viac pracovať ruka v ruke s ministrami vnútra. Najmä pokiaľ ide o rozhodnutia v oblasti udeľovania víz, aby tu došlo k zrýchlenému procesu a skrátenému postupu. Ďalej v tej, tomto návrhu správy sa vraciame e, k zahraničnej službe, k parlamentu, k, zahra- k vonkajšej reprezentácii. To znamená, že k tým všetkým, ktorí sú zodpovední za obranu ľudských práv. Trváme rovnako na tom, že za predstavitelia Európskej únie pri e, cestovaní by sa mali stretávať e, s obrancami ľudských práv a so všetkými, ktorí majú nejakú zodpovednosť v oblasti zahraničných vzťahov. Dôležité je i to, aby sme mali akési orientácie, akúsi e, líniu. Teraz ďalej pán Albertín. 5 minút. 5 Článok 5 e, Univerzálnej e, deklarácie o ľudských právach hovorí, že e, nie je možné, um, alebo že uh, mučenie a nehumánne a ponižujúce zaobchádzanie je nepripustné. A toto platí za všetky okolnosti uh, v rámci medzinárodného právo, práva. Keďže medzinárodné právo sa vzťahuje na všetky štáty bez ohľadu na a, a spomínanú univerzálnu deklaráciu ľudských práv alebo všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Máme tu niekoľko dohovorov e, Organizácie spojených národov a Rady Európy, ktoré zakazujú mučenie a neludské či ponižujúce zaobchádzanie. A budúci týždeň sa pripomenieme e, e, výročie práve dohovoru OSN. Boj proti mučeniu je jedna z priorít Európskej únie a je potrebné dodržiavať tieto morálne a právne záväzky a aby sme tak mohli činiť, musíme vykonávať pozorné e, kontroly e, prepravy alebo pohybu tovarov, ktoré je možné používať pri mučení alebo ponižujúcom zaobchádzaní. Cieľom nariadenia je, aby sme urobili veľmi významný krok e, pred pri kontrole takýchto tovarov Cieľom je, aby sme vytvorili model v medzinárodnom meradle v tejto oblasti kontroly takýchto tovarov. Keď sme implementovali E, nástroj e, kontroly obchodu, e, tak implementácia, musím povedať, nebola dostatočná. Veľmi málo členských štátov dohovoru predložilo výročnú správu, ktorú predpokladá článok 13. Týka sa to výročnej správy o výrobkoch, ktoré sú predmetom exportu alebo importu, ktoré je možné použiť pri mučení. Je potrebné teda okrem prijatia mm, legislatívy alternatív zabezpečiť aj jej e, veľmi dôkladné uplatňovanie. E, týka sa to napríklad e, konečného použitia tovarov a toto je vec, ktorú, alebo za ktorú zodpovedajú licenčné orgány alebo úrady, ktoré vydávajú licenciu pre výrobu, respektíve použitie takýchto tovarov a potom je tu ustanovenie, ktoré e, konkrétne v článku 17 e, stanovuje e, postihy. A, postihy za nedodržiavanie a, nariadenia k nariadeniu príloha a, a v prílohe sú uvedené práve tovary a e, musím upozorniť ale, že tieto prílohy bude potrebné e, pravidelne aktualizovať tak, aby sme e, vlastne stíhali ten technologický, nový technologický vývoj a zavadzanie nových produktov. My v parlamente sa snažíme zabezpečiť, aby členské štáty Európskej únie a EÚ ako taká a si plnili e, svoje e, povinnosti vyplývajúce z e, medzinárodných záväzkov včasne a riadne. My sme tu preto, aby sme zabezpečili transparentný chod všetkých inštitúcií a z hľadiska transparentnosti je potrebné samozrejme zabezpečuje poskytovanie detailných informácií. Okrem toho sa musíme venovať aj otázkam, ktoré môžu zlepšiť situáciu v budúcnosti vítame návrhy, ktoré predložil výbor, ktorý má na starosti dohľad nad implementáciou ustanovení tohto e, nariadenia. Nariadenie 136 e, nie je len e, kusom papiera, ale je to naozaj veľmi dôležitý nástroj, ktorý je potrebný začať okamžite uplatňovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Albertín. A teraz dávam slovo ako autorovi ďalšej otázky Kolega Vital Moreira, 5 minút. Obrigado. Ďakujem, vážený pán predseda Júci, vážená pani podpredsednička Európskej komisie a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné vzťahy, vážení pani poslanci, pani poslankyne. V mene Výboru pre zahraničný obchod parlamentu som položil ústnu otázku E, spolu s výborom pre zahraničné vzťahy ohľadne implementácie nariadenia, ktoré zakazuje alebo podmienuje predaj a medzinárodný predaj takých nástrojov, ktoré sú určené alebo môžu slúžiť na aplikáciu e, popráv alebo krutého zaobchádzania, e, neľudského, ponižujúceho zaobchádzania a mučenia v roku 2009 ako odpoveď na obavy vlád a mimovládnych organizácií ohľadne využívania bezpečnostných a policajných zariadení Európsky parlament schválil uznesenia, kde vyzýva komisiu, aby predložila návrh európskej legislatívy, ktor, ktorá by regulovala takýto obchod. V nasledujúcom roku komisia e, E, predložila návrh a ten bol v roku 2005 schválený. To je e, nariadenie 1236 z 26. júna 2005. Tu je poprvýkrát e, spomenuté záväzné kontrolovanie niektorých zariadení, ktoré sa bežne používajú E, pri porušovaní ľudských práv, ale ktoré neboli na zozname vojenského zariadenia a vybavenia alebo vybavenia, ktoré má dvojité použitie alebo patrí k strategickému exportu. Zakazuje sa export a import výrobkov, ktoré sú určené na tento cieľ a rovnako e, povo- a podmienuje povoleniu používania a predaj takýchto nástrojov. Je tam povinnosť informovať a e, ohľadne aplikácie týchto noriem. Nariadenie z roku 2005 je výrazným pokrokom v oblasti ochrany ľudských práv, základných ľudských práv, teda ľudského života, osobnej integrity, čo je súčasťou E, charty základných ľudských práv EÚ, ako aj v súlade s medzinárodnými konvenciami, či už OSN alebo Rady Európy. E, privítali e, toto nariadenie aj všetky humanitárne organizácie a takisto aj vysoký komisár OSN boja proti mučeniu to privítal ako model, ktorý môže byť nasledovaný v iných regiónoch, v iných krajinách ako nástroj boja proti mučeniu. Dámy a páni, na čo máme však takéto nariadenie, keď sme ho náležite neaplikovali? A ako ho môžeme aplikovať, keď zodpovedné členské štáty nepredložili žiadnu správu o výsledkoch, tak ako to nariaduje nariadenie? Skutočne je to veľmi frustrujúce, pretože len sedem krajín dodalo informácie o rozhodnutiach eh, ohľadne týchto článkov a v niektorých správach sú nedostatočné a neúplné informácie na to, aby sme skutočne mohli pristúpiť k veľmi zodpovednej analýze, analýze situácie. Nemôžeme takto ďalej pokračovať, pretože Európska únia zatvára oči nad výrobom, výrobou a predajom zakázaných eh, nástrojov, ktoré môžu slúžiť na mučenie. Členské štáty musia plne plniť svoje povinnosti tak, ako je to upravené v príslušných nariadeniach a musia načas predkladať výročné správy o svojich činnostiach, poskytovať informácie veľmi detailné, ktoré by umožnili e, e, e, nasledovné ako minimum. Zákaz alebo obmedzenie exportu a importu, čo by sa malo týkať aj krajín určenia, ale aj rozhodnutí, ktoré sa týkajú jednotlivých prípadov, alebo aj nečinnosti. Bolo by zaujímavé vedieť aj o tom, aké opatrenia sa prijali a za akými sa ráta v prípade porušenia pravidiel zo strany e, obchodných aktérov pretože tu na takisto sa pravidlá neplnia. A existujú dôvody na to, aby sme aktualizovali túto správu, aby sme tam dali adekvátnejšie e, znenie a aby sme aktualizovali aj prílohy. Dámy poslankyne, páni poslanci, toto nariadenie je dôkazom o tom, že ochrana ľudských práv môže e, viesť k zákazu, a ko, k zákazu výroby a e, obchodovania s týmito nástrojmi. A preto my by sme sa mali zasadiť o zavedenie do praxe týchto predpisov, aby sme boli modelom pre Úniu, ale aj pre iné krajiny mimo Európskej únie. Ďakujem. Senior Moreira. Ďakujem, pán Moreira. A teraz dáme slovo pani Ashton, aby odpovedala na otázky. Pán predsedajúci, ctení poslanci, som mimoriadne potešená, že mám možnosť diskutovať o ľudských právach na pôde tohto parlamentu. Pri viacerých príležitostiach parlament vyjadril svoj záväzok, pokiaľ ide o túto tému, a tento záväzok plne zdieľam. Pokiaľ ide o Európsku úniu, ľudské práva sú podstatné. Sú podstatou našej identity a sú stredobodom toho našich snažení po celom svete naša vlastná história zakotvenia ľudských práv, demokracie a právneho štátu e, vo všetkých 27 členských krajinách je príbehom úspechu a je takisto zdrojom inšpirácie pre ostatných. Je teda logické, že sme vypracovali silný, e, silnú sadu mechanizmov, ktoré e, približujú takéto hodnoty v rôznych kontextoch. Tak, ako je to aj v deklarácii o ľudských právach a demokracii. Aby som dal jeden príklad, za posledných 18 mesiacov sme poskytli 235 miliónov eur e, ako finančné prostriedky, e, asi z 900 projektov mimovládnych v 100 krajinách. Táto práca je mimoriadne e, dôležitá a musí pokračovať. Ale nie sme jediným aktérom a nie jedine my, my sme zaznamenali takýto úspech. Preto v meniacom sa svete musíme zabezpečiť, že dokážeme reflektovať tento vývoj a dokážeme zlepšiť naše vstupy nie je možné ísť podľa prístupu e, a teda, že napasovať nejaké riešenie na všetkých. Otázka je, akým spôsobom budeme dosahovať e, tú realizáciu. Je dobré, keby sme pristupovali k tejto agende zacieleným a e, zodpovedným spôsobom. Musíme, aby sme, musíme pristupovať ku každému prípadu e, jednotlivo a musíme sa sústrediť aj na výsledky. Predchádzajúce uznesenia, ktoré boli prijaté v tomto parlamente, volali po e, lepšom vyhodnotení efektívnosti našich politík. Zdieľam tie obavy, ktoré boli vyjadrené. Musíme posudzovať naše e, úsilie na základe dosiahnutých výsledkov. Aj napriek tomu, že naše príspevky k ľudských práv sú investíciou dlhodobou. Práca podvýboru pre ľudské práva a jeho je predsedkyne pani Hautala a takisto obhajcov ľudských práv je mimoriadne dobrým príkladom takéhoto postupu. A naozaj vítam správu a je zistenia a chcem zdať hold tým, ktorí takto úsilovne pracovali na jej vypracovaní. Dovolte mi venovať sa niekoľkým špecifickým aspektom a chcem zdôrazniť, že naďalej sa budem stretávať s aktérmi občianskej spoločnosti a obhajcami ľudských práv tak v Bruseli, ako aj vonku v zahraničí, tak ako som spravil v Gaze, v Číne a e, nedávno e, v rámci stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Bruseli a predpokladám, že kolegovia v rámci delegácií a takisto aj v Bruseli e, budú nasledovať e, tieto kroky. E, dobrý príklad inteligentného prístupu a dobrej organizácie bola naša práca, ktorá sa týkala ratifikácie rímskeho štatútu Pracovali sme s konkrétnymi krajinami, kde sme ponúkli podporu EÚ, pokiaľ ide o delegácie a úroveň e, sídla. Takisto sme spolupracovali s členskými štátmi a s predsedníctvom EÚ. A aby som menovala jeden príklad úspechu, keď som navštívila minulý mesiac Seychelles, tak som diskutovala o celej škále záležitostí, e, kde by mohlo dojsť k posilneniu spolupráce, pričom piráctvo bolo tou najvyššou prioritou. Takisto na ICC som e, spomínala túto záležitosť a Hovoril som pánovi Mišelovi, predsedovi, aby e, predložil ratifikovanú dohodu parlamentu. Došlo vlastne k spusteniu tohto procesu z úrovne parlamentu po tomto apeli. Keď sa pozerám dopredu, tak e, musíme si položiť otázku, čo spraviť smerom k zrušeniu trestu smrti a musím informovať teda tento parlament, že zrušenie trestu smrti je pre mňa veľkou prioritou a ja budem pracovať na úrovni bilaterálnej ako aj na úrovni multilaterálnej e, aby som dosiahla tento cieľ. A začnem teda na úrovni OSN v septembri. Je nevyhnutné, aby táto politika bola koherentnejšia a toto je takisto príležitosťou pre nás posilniť prácu v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Toto bude taká línia, ktorá sa bude vynúť cez všetky veci, ktoré budeme robiť na vonkajšom fronte E, služba pre vonkajšiu činnosť, ako náhle bude etablovaná, nám dá možnosť e, naplniť náš potenciál, posilniť našu schopnosť hovoriť jedným hlasom. A takouto integrovanou štruktúrou tá nová služba by mala e, zaručiť, že otázky ľudských práv budú reflektované vo všetky, na všetkých úrovniach našich vonkajších krokov, vrátane otázok spoločnej bezpečnostnej a vonkajšej politiky a takisto obchodu. V tejto súvislosti dovolte mi sa dotknúť otázky obchodovania s nástrojmi, ktoré sú používané na mučenie. EÚ berie veľmi vážne svoj záväzok v tejto oblasti. Akékoľvek nedostatky v implementácii nariadenia 1236 eh, z roku 2005 Európskej komisie musia, a budú, musia byť riešené a budú aj riešené. V takomto duchu sme vyzvali Amnesty International a výskumnú nadáciu Omega, aby prezentovali svoje zistenia na stretnutí eh, na konci tohto mesiaca v rámci stretnutia s členskými štátmi. Eh, no, tak v oblasti ľudských práv, ako aj v iných oblastiach musíme ťahať za jeden povraz. Potrebujeme záväzok členských štátov, tohto parlamentu a iných inštitúcií EÚ musíme analyzovať pravidelne prácu, ktorú robíme, aby sme zaručili, že čo najlepšie využijeme všetky dostupné nástroje, e, počnúc dialogmi o ľudských, o ľudských právach, takisto usmernenia EÚ, takisto nástroje pre ľudské práva a demokraciu a takisto aj e, nástroje bilaterálnej e, spolupráce a pôsobenia na multilaterálnych fórach. Vypracovanie stratégie by bolo takisto veľmi vhodným krokom a chcem spustiť konzultáciu, kde budem informovať o vývoji stratégie pre rozvoj ešte tento rok. Ctení poslanci, Eleanor Roosevelt hovoril, že je lepšie e, zažať e, sviečku ako preklínať tmu. A to platí aj pre politiku ľudských práv. V rámci Európskej únie máme veľa nástrojov, ktoré nám umožňujú zlepšiť e, to, ako vyzerá tento svet. Musíme ich zužitkovať lepšie a ich lepšie nasadzovať. A to chcem robiť. Chcem maximalizovať potenciál nového lisabonského nastavenia, a chcem sa naďalej pritom spoliehať na vašu nevyhnutnú podporu. Ďakujem. Gracias. Gracias, señora Ashton. Ďakujem, pani Ashton. A teraz dáme slovo najskôr rečníkom, v, ktorí vystúpia v mene parlamentných skupín. Najskôr EPP, 1,5 minúty, pán Tekeš. You, Ďakujem, pán predseda. Ako tieňový spravodajca v mene EPP a taktiež ako koordinátor mojej skupiny v prvom rade chcem poďakovať pani Hautala za vynikajúcu prácu, ktorú odvedla na tejto správe. Ako hlasovanie vo výbore pre právne záležitosti ukázalo v apríli e, táto správa sa teší širokej e, podpore e, v jednotlivých politických skupinách, keďže otázka ochrany ľudských práv zostáva spoločným zájmom nás všetkých. Dospeli sme k dobrým kompromisom, berúc do úvahy rozdielnosť názorov. Európska únia už vypracovala mechanizmy a nástroje, ktoré sú veľmi hodnotné, takže ako som ja už zdôraznil v predchádzajúcich diskusiách, musíme zabezpečiť, aby sme E, dosiahli lepšiu implementáciu existujúcich a predpisov, aby sme lepšie dokázali hodnotiť existujúce politiky a vypracovať efektívnejšiu ochranu. Na záver chcem e, povzbudiť členské štáty, aby e, ukázali silnú politickú vôľu smerom k podpore a ochrane ochrancov ľudských práv, ako to hovorí samotná správa. Po prijatí Lisabonskej zmluvy je veľmi dôležité, aby ochrana a bezpečnosť ochrancov ľudských práv bola formulovaná ako prioritná téma vo vzťahu medzi EÚ s tretími krajinami a aby bola integrovaná na všetkých úrovniach únie e, do jej zahraničnej politiky, tak aby sme zvýšili koherentnosť efektívnosť a dôveryhodnosť e, podpory EÚ veci ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. A teraz v mene socialistov dve minúty pani Veronik de Kaiser. Ďakujem, vážený pán predsedajúci. Európska únia vyvoláva veľkú nádej v mnohých krajinách, kde sú ľudské práva ohrozené. Ale často sú sklamaní vo svojej nádeji, pretože pokiaľ ide o konkrétne výsledky, tak eh, tie sa nedostavujú, sú tu stále len slova. Ľudské práve sa nedajú presadiť silou, jedine časom, prostredníctvom koherentných politik, ktoré sa E, zameriavajú na občianskú spoločnosť a na vynárajúce sa politické sily, a to najmä v prípade, kde skorumpovaných alebo diktátorských politických režimov. EÚ má skvelý nástroj, to je nástroj e, volebných pozorovateľov, ale čo sme zistili my, e, volební pozorovatelia, zistili sme, že vo veľmi mnohých prípadoch sú voľby často vyhlásené za podvodné alebo e, že neboli v súlade so štandardami, ale nevyvolávajú koordinovanú reakciu, ktorú by bolo počuť. No a pokiaľ ide o politikov, keď sa títo dopúšťajú podvodov, tak samozrejme oni, im to jednoducho po voľbách prejde a paradoxne postupne časom my začneme legitimizovať e, skorumpované režimy. A to je taký perverzný účinok našej politiky. Pani Ašton, máte nejaké úmysly, mať nejakú stratégiu na odpovede alebo na reakcie, ktoré by bolo počuť v prípade, keď sa ocitneme v takýchto situáciách? Nechcem vám citovať príklady, ale je ich veľa. Ďakujem Veronik de Kaiser a teraz meni liberálov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 tovarom, e, ktorý je možné e, e, používať na účely mučenia, je téma, ktorá bola predmetom zájmu množstvých výborov tohto parlamentu. To, čo vyvoláva obavy, je skutočnosť, že zoznam tovarov nie je vyčerpávajúci a samotná aktualizácia tohto zoznamu nie je dostatočná. My potrebujeme mať veľmi podrobný zoznam tovarov a nástrojov, ktoré e, e, sú buď zakázané, alebo v prípade ktorých je potrebná striktná kontrola. E, množstvo členských štátov nepredložilo výročné správy toho, ako uplatňujú nariadenie 1236. Iné členské štáty neposkytli dostatočné informácie o sankciách, ktoré uplatňujú. Politická vôľa chýbala v minulosti, ale teraz neexistuje už ospravedlenie z titulu absencie politickej vôle a preto vyzývame komisiu, aby zverejnila podrobnú správu o obchodovaní s tovarmi, ktoré sú použiteľné na účely mučenia. Európsky parlament očakáva posilnenú kontrolu e, výroby takýchto tovarov, ktorá je integrálnou súčasťou e, našeho odhodlania chrániť ľudské práva. E, ďakujem. V mene zelených dávam slovo na minútu pani Lochpiela. Vážna e, pán predseda, e, vážna pani vysoká e, predstaviteľka, je našou politikou bojovať proti e, takýmto prejavom po celom svete. E, máme smernice e, proti e, mučeniu alebo vývoz prístrusných e, nástrojov. Treba však upozorniť komisiu a parlament, že tento zákaz vývozu má svoje medzery, ktoré treba uzavrieť. A preto e, máme na to príslušné e, návrhy v uznesení. Nie pochopiteľné, prečo e, v tomto uznesení nemenujeme jednotlivé členské štáty, ktoré buď neodovzdali žiadnu správu, alebo tie členské štáty, ktoré nepreukázali, že dodržovajú zákaz takéhoto vývozu. Súčasná správa o ľudských právach od pani Ešten hovorí o tom, že Európska únie E, bude stále e, viac sa venovať tomu, ako sama zabezpečuje dodržovanie e, ľudských práv. To je správne a treba, musíme seba kriticky sa k tomu postaviť. Nemôžeme ponechať to bez povšimnutia. Chceme zachovať svoju dôveryhodnosť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Lohbile. Myslím si, že pán Gris ste ukázali modrú kartičku, je to tak? Pani Grace, eh, chápem to tak, že chceli by ste využiť e, e, možnosť položiť otázku pani Roch Bidlerovej, alebo žiadate, aby sme vás zaregistrovali na prepostup Catch the Eye. V poriadku, v mene konzervatívcov reformátorov, doktor Tánok, dve minúty. E, deň nás učia, že zvyčajne krajiny, ktoré majú vyššie štandardy ľudských e, práv, sú najprosperujúce a najpokojnejšie. A preto môžeme si byť hrdí na to, čo sme dosahli v Únii. Avšak títo výsledky nás nutia, aby sme znásobili úsilie pri ochrane ľudských práv po celom svete. Súčasne máme obrovské e, nepriateľné e, príklady e, zneužívania ľudských e, práv, napríklad v Iráne homosexuáli alebo neverní disidenti alebo dokonca neplnoletí sú e, zabíjani, alebo e, Severná Korea. Nevieme si ani predstaviť, aké zneuzovanie sa tam koná v koncentračných e, lágroch, najmä pokiaľ ide o ľudí, ktorí sa snažia uniknúť z tohto e, e, e neuveriteľného, alebo Burma, alebo Venezuela, kde Hugo Chávez e, potlačia mm, disidentov. Aj minulý rok, e, minulý e, rok sme dovzdali Sacharovú cenu ľudským, ochrancom ľudských práv v Rusku, pretože v tejto krajine stále e, zostávajú beztrestní e, ľudia, a najmä pri vyšetrovaní vraz novinárov. A čo sa deje na Severnom Kavkaze, asi nevieme predstaviť. Samozrejme, e, ľudské práva nemôžu ani smú byť jediným e, E, prostriedkom na posúdenie našich vzťahov. Napríklad e, Čínska ľudová republika stále využíva strategické vzťahy z Európskej úniu, ale brutálne podlačia e, ľudské práva, ale dokonca cenzuruje internet. Takisto i Saudská Arábia, kde odrezovajú hlavy alkoholikom alebo Pakistan. Musíme byť e, e, realisti, e, čo sa týka reálnych výsledkov. Netreba poľaviť, keď sa snažíme presvedčiť o, ostatných o výhodách ľudských práv, ktoré nám tak dobre sa osvedčili. Zakaz obchodu E, nástrojov, ktoré sa môžu použiť na múčenie, je veľmi e, účinný nástroj, ktorý preukazuje, že veľmi vážne sa staviame voči tejto e, záležitosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene skupiny GUE jedna minúta a pol pani Verža. Merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Obhajcovia ľudských práv sa vyznačujú predovšetkým tým, čo robia. Často aj za cenu svojho života sa snažia chrániť všetky práva, ktoré vyplývajú z e, Všeobecného, Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ja e, skutočne e, túto vetu správy vysoko uznávam. Koncepcia ľudských práv musí zodpovedať koncepcii OSN. To znamená, že musí hovorí o nedeliteľné ľudské práva. Tieto platia na celom svete, sú nedeliteľné, to znamená, že všetky sa musia e, obhajovať rovnako bez ohľadu na to, či ide o občianske, politické, sociálne, kultúrne alebo environmentálne práva. Európska únia má v tomto smere istý počet nástrojov a preto som veľmi rada, že táto správa podrobne hovorí o nových kompetenciách parlamentu v tejto oblasti. Chcem sa podakovať pani Hautala za kvalitu jej správu, správy a za jej ochotu spolupracovať s nami. Pokiaľ ide o politiku Európskej únie, my vieme, že ešte stále tu zostáva veľa urobiť. Príliš často ekonomické a diplomatické záujmy dostávajú prednosť pred ľudskými právami. Treba skoncovať s touto nejednoznačnosťou. E, takisto e, politika jednotlivých členských štátov to v oblasti ľudských práv nie je vždy celkom vyvážená. Eh, je potrebné eh, odsúdiť eh, všetky porušenia ľudských práv. Tu musíme krok po kroku smerovať k tomu, aby Európska únia posilnila svoju dôveryhodnosť. Áno, pani Ashton, v tejto oblasti toho zostáva veľa urobiť. Predchádzajúca rozpráva nám ukázala, že je to nevyhnutné a zajtra rozpráva o Líbii takisto povie, že je je potrebné e, prijať e, aj politiku týkajúcu sa e, nástrojov, ktoré sa používajú na mučenie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Campbell Bannerman, minúta a pol. E, pán predseda, pani Baronka, nepochybujem o tom, že všetci, ktorí sme tu prítomní, e, sme obhajcami ľudských práv. V Anglicku už Magna Charta v roku 1215 zakázala svojvoľné väznenie a takisto po vojne bol prijatý dohovor o ľudských právach. Zdá sa však, že agendu ľudských práv v súčasnosti zneužívajú chamtiví právnici, advokáti a oportunisti. Dnes výbor ministrov rozhodol, že Británia musí eh, skončiť svoj zákaz eh, volie, zákaz, ktorý sa vzťahuje na hlasovacie právo väzňov. Ale toto právo musí byť priznané e, slušným občanom a nie teroristom, vrahom alebo únoscom. E, pokiaľ ide o e, hlasovacie právo, Eh, eh, Viviana Huntleyho, ktorý je pedofilom a ktorý eh, je v mojom volebnom okrsku, tak myslím si, že toto právo mu neprislúcha rovnako ako ani sériovým vrahom alebo ďalším. Za koho by títo ľudia hlasovali? Za liberálnych demokratov? Asi áno, lebo oni podporujú tento nonsens. Ale ak mám hovoriť vážne, toto veľké, toto početné obyvateľstvo väznic e, by mohlo na miestnej úrovni zvrátiť hlasovanie. Myslím si, že by nemali mať slušní občania e, rovnaké práva, respektíve by sa rovnaké práva nemali udelovať aj zločincom, ktorí e, berú iným život, majetok a práva. A čo pokiaľ ide o práva obetí alebo zodpovednosť? E, skôr než práva. Myslím si, že e, ľudská, ľudské práva sa oslabujú a je potrebné, aby sme e, používali zdravý rozum. Ďakujem. Teraz v mene nezaradených 1,5 minúty pani Sinclair. Ďakujem, pán predseda. Ako spravodajca vyznamenal podľa charty OSN. Každý musí zabezpečiť, aby e, ľudské práva boli e, univerzálne. Ale my tu hovoríme o právach na účet iných. E, špeciálne práva pre cestujúcich znevýhodnili mojich voličov. Pokiaľ ide o ochranu dohovoru, tzv. cestujúci môžu eh, zneužívať eh, svoje práva. Eh, títo cestujúci získavajú špeciálne práva, pokiaľ je vzdelávanie. V mojich voličských obvodoch and Rain a ďalších ide o to, aby musíme zabezpečiť, aby títo cestovatelia konali v súlade s miestnymi právami. Toto e, moji voliči sú vlastne ťažko pracujúci e, občania. Vďaka dohovoru e, musíme bojovať teraz za tieto práva. Verím, e, musíme zdať hold obhajcom e, ľudských práv, kdekoľvek sú, v Gáne, v Iráne a e, na Cypre Možno sa to zdá byť e, triviálne, keď sa to porovnáva s e, inými ľuďmi, ale ľudské práva sú v ohrození všade a tak je tomu aj v našej vlastnej krajine a sú nám vzácne, ako sú vzácne všetkým iným. Ďakujem, pani Sinclair. Tlmočníci upozornili predsedajúce na to, že e, rečnička hovorila príliš rýchlo. Ale ja som chcel len upozorniť na túto skutočnosť. Je dôležité, aby sme e, nehovorili príliš rýchlo. Teraz v mene politických skupín vypočuli sme ročníkov v mene politických skupín a teraz e, ročníci, ktorí hovoria za seba, pán Kriba. Ďakujem, pán predseda. Európsky parlament venuje veľkú pozornosť ľudským právam. Je to veľmi dôležitý komponent medzinárodnej politiky, najmä teraz, keď mám nové kompetencie podľa Lisabonskej zmluvy. Správa, ktorá je tu predstavená, je veľmi dôležitým dokumentom, ale nie je možné teraz hovoriť o všetkých e, častiach tohto dokumentu. Ja by som Najprv chcel vyjadriť svoju vďačnosť za to, že tu prebieha dialog o ľudských právach. Nie je vždy úplne úspešný, najmä pokiaľ ide o naše susedské krajiny, e, pokiaľ ide o partnerstvo s východnými krajinami. A oslovujem vás, pani Aštanová a pán komisár File. Mali by sme vytvoriť e, nástroja a stimuly na podporu ľudských práv Súhlasím s tým, že tak ako pani Aštanová povedala, mali by sme byť dostatočne inteligentní v našich signáloch, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv, teda je potrebné vyvolať e, primeranú reakciu politickú alebo ekonomickú. E, toto je vlastne aj správe pani Hautala a ja chcem vyjadriť nádej, že Sacharová cena, ktorú udeluje Európsky parlament, vyústi do toho, že to podporia všetky inštitúty Európskej únie a že lepšie takto využijeme našu sieť. Mali sme nedávno summit EU-Rusko a prebehli manifestácie v Petrohrade e, proti porušovaniu práva zhromažďovania a jeden z ľudí, ktorý sa na nás obrátil, bol jeden z laureátov e, Sacharovej ceny a jedna z jeho priorit bola vlastne otázka obhajoby ľudských práv, takže mali by sme toto teraz využiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcel vyzvať všetkých kolegov a požiadať vás všetkých, aby ste dodržovali čas, ktorý je pre vás vyčlenený. Veľmi pekne vás chcem poprosiť, nerad by som vás preruč, prerušoval, ale nepochybne, pokiaľ by sme to nestihli včas, potom by sme e, to urobili tak ako včera. Podstatne e, po polnoci by sme to všetko ukončili. Tak vyzývam vás všetkých, aby ste sa snažili dodržať čas. V opačnom prípade budem musieť e, zasahovať aj ja a prerušovať vaše vystúpenie, keď pre, prekročíte svoj čas. A teraz do minúty Vittorio Prodi. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som aj ja poďakoval pani podpredsedničke eh, komisie Ashtonovej. Eh, Obajcov ľudských práv eh, zohrávajú kľúčovú úlohu po celom svete. Častokrát aj nasadzujú vlastný život. A ľudské práva predstavujú jeden zo zásadných e, prvkov, ktorí sú základom Európskej únie a e, sú základom e, integrácie Európy a preto je dôležité, aby sme ich vnímali ako celok. A práve preto činnosť, ktorú vykonáva parlament v tejto oblasti, je veľmi dôležitá a chceli by sme poďakovať pani spravodajkyne za vynikajúcu správu, a skupina SAD prispela významným spôsobom, e, rozhodujúcim spôsobom k jej príprave. Myslím si, že mali by sme sa ujať svojej zodpovednosti. A to znamená, že mali by sme konať proaktívne v otázkach ľudských práv a mali by sme riešiť tento zložitý jav, a, a zabezpečiť e, širšiu e, akceptáciu týchto práv. No, som presvedčený, že e, základné práva by mali zahrňať aj právo na prístup k prírodnému nerastnému bohatstvu, rovnakého prístupu, právo na potraviny, zdravotníctvo, vzdelávanie, právo na prístup k informáciám. Keď Lisabonská zmluva nadobudla účinnosť, E, e, služba pre vonkajšie aktivity môže tiež zohrávať zásadnú e, úlohu pri riešení problémov s ľudskými právami. Pani Eštenovo niektoré z týchto problémov už spomenula vo vzťahu k, k Ruskej federácii. Častokrát nie Častokrát podceňujeme tieto výzvy, ktorým čelíme dennodenne a to sú oblasti, kde Európska únia môže a musí zohrávať e, zásadnú úlohu po celom svete. Ďakujem pekne, pán Prody. Jedna minúta. Pani Ojland. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja by som chcela e, vyjadriť vďaku Lady Estonovej, ktorá e, vždy bránila ľudské práva, práva a vo svojom úvodnom slove tiež zaujala veľmi jasný postoj. V správe pani Audala okrem iného sa spomína tá skutočnosť, že e, ustanovenie ľudských právach v medzinárodných dohodách e, o obchode umožní e, Európskej únii používať respektovanie ľudských práv ako určitú podmienku pokiaľ nechceme, aby e, rozhovory o ľudských e, právach boli prázdnymi slovami, musíme usmerňovať členské štáty, aby konali koordinovanejšie voči tretím krajinám. Máme k dispozícii e, hospodárske a obchodné paky, ktoré môžeme použiť na zlepšenie situácie s ľudskými právami po celom svete Nie nezosúladená komi- politika umožňuje krajinám, ktoré nerespektujú ľudské práva, aby e, e, konali bilaterálne s jednotlivými členskými štátmi a to aj napriek e, nášmu záväzku zabezpečiť ochranu ľudských práv a tým podkopovať spoločné úsilie národné špeciálne hospodárske zájmy nesmieme vnímať ako e, dôležitejšie ako hodnoty únie a preto vítam iniciatívu informovať Európsky parlament o opatreniach, ktoré chce použiť na zabezpečenie lepšej koherencii. Ďakujem pekne. A teraz pán Černecký. E, pán predseda, Lidia Štanová, to inteligentné posolstvo, ktoré ste vyslali, však nespomína a je dvojitý meter a je skutočne znepokojujúce, že e, my ako Európska únia, nie Európsky parlament, ale Rada a komisia veľmi často uplatňujeme rozdielne normy na rovnaké problémy keď sa porušujú ľudské práva v krajinách, ktoré sú menej zaujímavé z ekonomického hľadiska podľa názoru najväčších členských štátov, tak vtedy ľudské práva v týchto krajinách eh, nie sú to v najvyššou prioritou, ale pokiaľ sa eh, skutočne eh, tieto ľudské práva porušujú v krajinách, ktoré sú zaujímavé pre EÚ e a ktoré sú e, predmetom záujmu najväčších e, členských štátov, tak vtedy nie, ich veľmi nekritizujeme. Čiže je to dvojitý meter, čomu sa treba vyhýbať. Ďakujem. Pani Andrekneven, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že správa o ľudských právach a demokracii vo svete je veľmi dôležitá. Týka sa najdôležitejších otázok ľudských práv. Ale e, najväčšie problémy ešte zostávajú, pretože v správe sa hovorí iba o aktivitách EÚ. EU. Európsky parlament viackrát zdôraznil, že rada by mala vypracovať ukazovatele a jednoznačné benchmarky, ktoré by umožnili merať e, uplatňovanie politiky ľudských práv EÚ. Dnes by som chcela zdôrazniť e, otázku prístupu Európskeho parlamentu k informáciám a, dokumentu, e, a dokumentom Rady a e, komisie. Napriek viacerým urgenciám sa situácia nezlepšila. Ako príklad by som uviedla dialog o ľudských právach, ktorý sa uskutočňuje. rada vedie napríklad dialog o ľudských právach s Ruskom. My my veľmi dobre poznáme situáciu v oblasti ľudských práv v Rusku, kde sú potlačené práva e, novinárov, kde e, sa zakročuje proti tzv. E, teroristom v Severnom Kaukaze a tak ďalej. Ale pokiaľ ide o to, čo sa deje v Rusku, myslím si, že je potrebné zakročiť. E, je jasné, že ľudské práva sú súčasťou zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ale nemali by byť e, utajené. Ďakujem. Pán Hovic, dve minúty. Ďakujem, chcem v prvom rade zablahoželať e, autorke tejto správe, správy a chcem takisto oceniť e, prácu, ktorá, ktorú si vyžiadalo e, vypracovanie e, tejto správy. Vítam aj význam, ktorý sa pripisuje dialogu o ľudských právach s tretimi krajinami ale tento dialog, ale ani samotná správa nemôže byť samoučelná. Preto oceňujeme diskusiu e, vysokej predstaviteľky Lady Ashtonovej e, v tejto oblasti, pretože toto bude skutočne kľúčový test toho, či to, čo hovoríme, aj myslíme e, je e, potrebné e, vytvoriť e, horizontálny direktoriát riaditeľstvo pre ľudské práva. Niektoré z týchto rozhodnutí by mohli byť predmetom právnych. Ľutujeme, hovorí pán predseda, tlmočníci vás nestihajú. Dobre, takže niektoré veci ešte prídu neskôr, ale ja nechcem samozrejme prispievať ďalšiemu zdržaniu, ale E, zaradenie ľudských práv medzi hlavné otázky, to je vec, ktorá sa ľahšie povie, než urobi. Som si istý, že tento parlament však chce spolupracovať e, s príslušnými miestami na tom, aby sa e, táto otázka, aby táto otázka dostala primeranú pozornosť. Ďakujem, pán Huit. E, pani Šarke, dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pani vysoká. Ďakujem, pán pani vysoká komisárka. E, ďakujem e, tým, ktorí prispievajú k tejto veľmi dôležitej téme. A asi nie je naliehavejšie veci, ako hovoriť o zodpovednosti, pokiaľ ide o ľudské práva vo svete. Rozumiem, že my ako členovia parlamentu zo všetkých politických skupín sme spustili akciu a e, hovoríme o ľudí na útek e, Iránčanov, e, ktorých týmto spôsobom podporujeme a musíme zastaviť praktiky, ktoré sa uplatňujú voči ním. Musíme, potrebujeme lepšie koordinovanú politiku EÚ, potrebujeme postupovať integrovaným spôsobom Žiaľ, ale máme územia, kde sa porušujú ľudské práva, porušujú sa práva žien, práva e, slobody vyjadrovania. Režim v Iráne je príkladom takéhoto porušovania. E, Irán má, je predmetom našich e, politických agent, ale my nemôžeme dovoliť, aby sme e, tieto veci prehľadali Eh, áno, Spojené národy eh, uplatnia sankcie a tiež Európska únia, ale nie som si istá o konkrétnych výsledkoch. Pokiaľ ide o obyvateľstvo, musíme sa postaviť za ich práva. Ehm, tu ide o to, aby sa vykonali reformy. Musíme eh, urobiť viac než len sankcie. Tento týždeň ubehol rok od prezidentských volieb v Iráne a to znamenal začiatok e, boja režimu proti vlastným ľuďom. Je potrebné zabezpečiť minimálne slobody. E, režim umlčuje opozíciu. Mnohí utiekli a mnohí e, mali možnosť sa dostať do Európy. A vlastne treba ich vnímať ako príspevok ku našim politikám na ochranu ľudských práv váš taj, čas e, uplynul. Pani Šáke, teraz má slovo pán Migalský, jedna minúta. Pán predseda, dámy a páni, som veľmi rád, že pani Ešnová tu zotrvala a ja to chápem ako výraz jej záujmu o ľudské práva. Je to veľmi zložitá e, Ehm, sociopolitická otázka, ale pokiaľ ide o ľudské práva, môžeme hovoriť jedným hlasom, aj keď máme isté odlišnosti, prichádzame z rôznych krajín alebo patríme k rôznym politickým skupinám. To by nás malo spájať. Ja si myslím, že to je trošku zvláštne, že nie sme schopní obhajovať tých, ehm, ktorým udelujeme ceny. Sacharová cena laureát eh, Sachrovej ceny eh, Mininkevič, ktorý eh, bol predmetom útoku a prenasledovania vo vlastnej krajine. Miloročný laureát Orlov a Alexejeva boli tiež predmetmi útokov vo vlastných krajinách. Ja apelujem na vás, ochránte obhajovcov ľudských práv, najmä tých, ktorým sme udelili naše ceny. Ďakujem vám len pekne. Ďakujem. Pán eh, Kačmarek, 1,5 eh, minúty. Pán predseda, pán Ješnova, dámy a pani. často voláme po ochrane ľudských práv, lebo si myslíme, že sú nesudziteľné, Hovoríme, že sú nescudziteľné. Nemôžeme nikdy prestať eh, podporovať ľudské práva a ich dodržiavanie po celom svete. Ale keď to robíme, musíme si uvedomovať, ako máme zodpovednosť za E, osudy obhajcov ľudských práv v krajinách, kde sa porušujú ľudské práva. Často sú predmetom útoku, keď konajú svoje úlohy, vraždia ich, hrozia im smrťou, unášajú ich, sú väznení, sú mučení. Našou zodpovednosťou je, aby sme im poskytli pomoc všetkým, ktorí riskujú zdravie, život a majetok aby ochraňovali tie hodnoty, ktoré sú pre nás vzácné. Potrebujeme symbolickú, ale aj mora, symbolické morálne opatrenia, ale aj veľmi hmatateľné politické a diplomatické iniciatívy. A to je veľmi naliehavé, pretože obhajcovia ľudských práv zomierajú. Zajtra budeme hovoriť o Kongu, o aktivistovi z Konga, ktorý zomrel 2. júna. To všetko sa deje teraz, keď my o týchto veciach hovoríme. Ďakujem, pán Kačmárek. Pani Monikiu Kurta, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V tejto spoločnej rozprave rada by som spomenula uznesenie o obchodovaní s e, e, tovarom, ktoré sa dá použiť na účely mučenia. Týmto sa budeme zapodobať zajtra a bude to pre nás príležitosť, aby sme si simli nariadenie 1236, ktoré by nás malo v tomto smere inšpirovať. Pokiaľ ide o, uplatnenie, mali by sme zablahoželať e, členským štátom, ktorí zaslali výročné správy e, a zavedli príslušnú legislatívu. Ostatné členské štáty by ma, mali sledovať ich príkladu a konať transparentnejšie v tejto oblasti. Pokiaľ ide o konkrétne znenie, zoznam týchto e, tovarov, e, e, obchodmi, s ktorými je zakázané v prílohy 2, uvádza, že tovar, ktorý má obdobný účinok by mal byť e, tiež zadený na tento zoznam zakázaných e, tovarov, tak ako to navrhuje e, španielské predsedníctvo. Tým by sme sa vyhli situácii, súčasnej situácii, keď je možné vozať na trh obdobné tovary. Potrebujeme určité označenie ktoré neumožní obranným, e, obrannému tovaru alebo tovaru na dvojaké použitie, e, aby sa vyvážal na účely represálí alebo mm, porušenie ľudských práv. A to je veľmi dobrý nástroj, tento účel. Ďakujem pekne, pani Muniz. Pán Vojčechovský, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa zamyslel na, eh, o tomto eh, naredení, ktorý eh, zakazuje obchodovanie s tovarom, ktoré je možné použiť na múčenie. Videli sme takéto predmety v múzeách, ale nie sú iba predmetmi dejín, stále sa používajú po celom svete, dochádza k viacerým incidentom, dokonca aj v krajinách Európskej únie to znamená, že zákaz e, obchodovania s takýmto tovarom je pre nás obzvlášť e, dôležitý. Európska únia by mala bojovať s mučením v akýkoľvek forme a zákaz e, obchodovania s takýmto tovarom, e, tovarom by sa mal používať maximálne restriktívne. Nie je možné e, zdôvodniť mučenie ako nástroj na boj proti terorizmu. To je nesprávna cesta. Ľudia, ktorí sú vystavení eh, mučeniu, eh, môžu sa priznať ku hocičomu, zatiaľ čo skutoční páchatelia uniknú. Chcel by som eh, vás vyzvať, aby ste zabezpečili dodržovanie tohto zákazu obchodovania s takýmto tovarom v Európskej únii. Ďakujem pekne. Pani Gal, jedna minúta a pol. Ďakujem pekne, vážny pán predseda, vážna pani vysoká predstaviteľka, ctení kolegovia. Ochrancovia ľudských práv si zaslúžia osobitnú pozornosť a musíme im pomáhať aj v praxi. Nemali by sme iba e, e, hovoriť e, slova uznanie, príležitostne musíme to robiť nepretržite, sústavne a preto Európsky parlament musí vyjedriť svoje stanovisko a blahoželám pani spravodajkyne ku skvelej práci. E, v tejto správe sú zhrnuté potrebné kroky a oblasti, kde potrebujeme zasiahnuť. Chcela by som zdôrazniť tú skutočnosť, že Európska únia by mala urobiť čokoľvek je možné, aby poskytla maximálne rýchlu a efektívnu účinnosť tým, e, kto ju potrebujú. Musíme konať účinne, a promptne, bohužiaľ, nevždy to dodržovame. A ak neposkytneme takúto pomoc, obávam sa, že ochrancovia ľudských práv e, budú zbytočne obetovať svoje zdravie, niekedy aj svoj život. Ochrancovia ľudských e, práv e, to je iba jeden dôležitý aspekt ochrany ľudských práv a preto treba venovať pozornosť štruktúre a obsahu služby pre vonkajšie aktivity a musíme pri každom zdôrazňovať význam ľudských práv je to v súlade s Lisabonskou zmluvou a myslím si, že pani Astenova to už spomenula predtým. Lisabonská zmluva nám umožňuje to urobiť, takže je na vás, musíte konať a musíte vytvoriť správne praktické podmienky na to. Ďakujem pekne. Pán Zemke, jedna minúta. um Chcel by som sa poďakovať e, za slovo. Keď hovoríme o ľudských právach, používame mnohé vznešené slova, ale niekedy za slovami nenasledujú skutky a preto by som chcel podporiť e, rečníkov a správu parlamentu, v ktorých sa upriame pozornosť na potrebu pragmatickejších opatrení Európskej únie. Mali by sme účinnejšie e, chrániť obhajcov ľudských ľudských práv. E, máme voči týmto odvážnym ľuďom isté povinnosti. Chcel by som položiť niekoľko otázok Lady Ashtonovej. Poprvé, Európska únia v súčasnosti pracuje na e, príprave vízového e, kodexu spoločenstva. Preto by som sa chcel spýtať, či tento vízový kódex bude upravovať vydávanie víz obhajcom ľudských práv, ktorých život je ohrozený. Druhá otázka. Zastúpenia EÚ sa vytvárajú v rôznych krajinách. Máte tam nejaké styčné úrady? Rečník bol prerušený. Ďakujem. Pán Protasievič, minúta a pol. Ďakujem, pán predseda. Lady Štanová, dámy a páni, chcel by som úvodom poďakovať pani spravodajkyni za vykonanú prácu. Som e, rád, že som si mohol vypočuť slova e, Lady Ashtonovej, ktorá povedala, že ľudské práva sú našou prioritou. Mám však obavy z nášho pasívneho postoja, predovšetkým pri porušovaní a opätovnom porušovaní ľudských práv v Rusku a v Bielorusku. E, tam sa ešte stále uplatňuje trest smrti a ľudia trávia dlhé roky vo vezení, e, za to napríklad, že sú členmi mimovládnych organizácií a to všetko sa deje aj napriek formálnemu dialogu, ktorý už rok prebieha medzi nami a Bieloruskom. Takže ako vidíme, zostáva toho ešte veľa urobiť na zlepšenie tejto politiky. E, je potrebné, aby aj komisia konala veľmi rýchlo a účinne. E, myslím si, že inštitúcie EÚ sú v rôznych oblastiach príliš e, pasívne a dúfam, že naša zajtrajšia situácia bude bližšie zameraná na situáciu v Rusku. Takisto môžem, musíme urobiť viac, aj pokiaľ ide o Bielorusko. E, e, pán Podesievič bol posledným rečníkom v samotnej rozprave a teraz pristupujeme k časti Catch the Eye. Vážení kolegovia, máme tu čoraz väčší problém, ktorým je skutočnosť, že môžeme dať slovo piatim rečníkom, prihlásilo sa ich 15. Ja budem flexibilný, ako je môjim zvykom, ale napriek tomu nemôžem dať slovo všetkým a nemôžem dať slovo e, všetkým tým, ktorí tu neboli počas celej rozpravy a ktorí prišli do siene tesne pred začiatkom bodu Catch the Eye. Nie je to perové ale E, vzhľadom na dnešnú situáciu, obávam sa, nemôžem urobiť nič iné, len e, dať slovo piatim predstaviteľom politických skupín. E, prvý pán Valensa. Ďakujem, pán predseda. E, dámy a páni, chcel by som sa poďakovať e, pani spravodajkyni za veľmi vyčerpávajúcu e, správu. Európska únia vystupuje ako obhajca ľudských práv, čo je úzko prepojené so zásadou ľudských práv a základných slobod a preto podporujem to, čo sa v správe hovorí o potrebe potrebe zriadovania styčných úradov pri našich zahraničných zastúpeniach. Hodnotenie ľudských práv je potrebné pre tie krajiny, s ktorými má EÚ úzke obchodné vzťahy. Význam uvaľovania sankcií tretím krajinám, ktoré sa dopúšťajú porušení e, ľudských práv, by sa mal naďalej posilňovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda zdravím pani ashton

Ďakujem pani eh, Mlova. Pán Görens. E, ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ chceme posilniť úlohu EÚ v oblasti ochrany ľudských práv, tak musíme toho ešte veľa urobiť. Európska únia sa rozhodla, že pristúpi k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Dúfam, že takýmto spôsobom sa lepšie prejaví voľa 27 aplikovať tie eh, normy, ktoré doteraz obhajovala Rada Európy. Všetkých 27 krajín by sa malo zaviazať uplatňovať všetky rozsudky Európskeho súdu ľudských práv v Štrasburgu. Je potrebné potrebné, aby všetky členské štáty EÚ prijali záväzok, že odteraz budú rešpektovať všetky tieto rozsudky. To by prispelo e, k e, skončeniu veľmi e, pozoruhodného a čudného správania, kde viaceré štáty svoje povinnosti neplnili a to platí aj pre ďalšie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ ale sú členmi Európ- e, Rady Európy. Pán Skrez, hm? máte slovo. V prvom rade by som sa e, chcela poďakovať e, pani Hautala za vynikajúcu správu. Hovorí sa v nej o správa, o ktoré má Európska únia k dispozícii na obhajobu ľudských práv a o doložkách, ktoré by mali byť súčasťou všetkých obchodných dohôd. E, dátum 28. jún bude výročím prevratu v Hondurase. Je to výročie udalosti, ktorá znamená pre honduraský ľud Hondurasu obrovské utrpenie. Je potrebné, aby sa skoncovalo so zabíjaním novinárom a e, porušovaním ľudských práv. Európska únia e, musí v tomto smere e, urobiť viac, pretože doteraz rovnako ako Spojené štáty udržiava udržiava obchodné vzťahy, ako keby sa nič ne, neudialo. Ďakujem pani Gres, teraz pán Button má slovo, nech sa páči. Ďakujem pán predseda, prajem vám príjemné odpoludne. E, pani Baronka, zneužívanie ľudských práv e, je čosi, s čím môžeme niečo urobiť. Chcem upozorniť, upriamiť vašu pozornosť na podmienky v gréckom väzení Koridalios. Je to jediné väzenie v Grécku, kde sú zadržiavaní eh, cudzí štátni príslušníci a britskí štátni príslušníci vždy končia eh, v tomto väzení. Jeden z mojich voličov čaká na súd v tomto väzení a je tam ďalších šesť. Eh, títo čakajú na vydanie a zdá sa, že tam skončia. Možno viete, že Kordalios je zavrhované väzenie všetkými organizáciami, ktoré sa zaoberajú do toho e, oblasťou, napríklad Amnesty International, žijú v najhorších podmienkach. E, je to najhoršie väzenie v porovnaní s inými vo svete. Je to jasné porušenie všetkých dohovorov. Rečníkovi zobrali slovo. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Toto je Eh, koniec procedúry Catch the Eye. A teraz ospravedlňujem sa za tento postup, ktorý neumožňuje dať slovo každému. Pani Eštonová, máte slovo, aby ste reagovali na príspevky, ktoré ozneli. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, pokiaľ ide o kolegov, ktorí nemohli ukončiť svoje vystúpenia, chcel by som povedať, že veľmi rada sa stretnem s poslancami a prediskutujem konkrétne otázky. Chcel som záverom, e, časti, e, tejto časti diskusii povedať, že veľmi e, vítam príležitosť e, hovoriť na túto tému. Častokrát dôležité aspekty našej práci idú do uzatia kvôli nejakým urgentným záležitostiam a parlament zohráva zásadnú úlohu pri zaistovaní, že budeme naďalej dodržovať základné slobody podľa Lisabonskej zmluvy, rešpektovanie ľudského dôstojnosti, demokracie, rešpektovanie ľudských práv vrátane e, e, členov e, menšín, príslušníkov menšín. To sú hesla služby pre vonkajšie aktivity a to bude sloganom našej činnosti celej únie a členských štátov. Viacerí poslanci hovorili o ochrancoch ľudských práv a o význame pokračovania v dialogu s nimi. Už som jasne uviedla, že tam, kde je to možné, snažíme sa stretávať eh, s eh, ochrancami ľudských práv všade, kde cestujem. A častokrát používam, eh, pozývam a stretávam sa s týmito ochrancami u seba doma v Bruseli a prednedávnom som sa stretla s predstaviteľkou takýchto ochrancov ľudských práv z Afganistánu. Je to súčasť činnosti služby pre vonkajšie aktivity. Viem, že pani de Kaiser nie je teraz prítomná, ale beriem k srdcu to, čo povedala, pokiaľ ide o pozorovanie za voľbami musíme naozaj vypracovať e, súdržnú stratégiu z hľadiska príprav našich misií pred voľbami a zabezpečiť lepší monitoring a následné kroky. Mm, mm, a táto činnosť v Sudáne zapadá do toho, ako chceme v tom pokračovať e, v čase, keď naša služba pro vonkajšie aktivity bude prevádzky schopná, aby sme mohli efektívnejšie využívať, využívať existujúce informácie ľudské e, práva sa stanú e, niťou, ktorá bude spájať všetky naše vzťahy. Ide o dôležité hodnoty, ktoré musíme sústavne e, ponúkať ľuďom po celom svete ale musíme e, e, zabezpečiť, aby bolo jasné, čo to znamenajú a musíme zabezpečiť e, ich uplatnenie. Nejde o nejaké osobitné právo, ide o to, aby ľudia mohli mať prístup k tým právam, na ktoré majú nárok. Niekedy to znamená, že musíme analyzovať, ako im najlepšie pomôcť E, e, ctení kolegovia, e, ktorí ma poznajú a pracovali v oblasti zdravotne postihnutých osôb, vedia o tom, že niekedy musíme robiť pozitívne zmeny a u seba v niektorých krajinách v iných spoločenstvách, ale potrebujeme konať sústavným spôsobom a, o tom hovorili viacerí poslanci vo vyhlásení o politickej zodpovednosti ktorá bude e, súčasťou našej činnosti, činnosti služby pre vonkajšie aktivity. E, viem si predstaviť posilnenie výmeny informácií a e, zabezpečenie lepšieho prístupu k podkladom a dúfam, že to pomôže ceným poslancom. Samozrejme, môžeme diskutovať o štruktúrach, ale nechcem mať také štruktúry, ktoré nám zabránia efektívne riešiť problematiku ľudských práv. Chceme zabezpečiť, aby ľudské práva sa stali súčasťou činnosti všetkých delegácií, ale napokon ide o súčasť toho, čo musíme robiť my všetci. Nejde e, o niečo, čo chceme dať do škatulky, kde, napis- kde sú napísané ľudské práva a je to všetko. E, e, nechcem pripustiť, aby sa to tak stalo v službe pre vonkajšie aktivity. To musí byť so súčasťou všetkého, čo robíme. Pani Zemke, Chcela by som nadviezať na to, čo ste povedali ohľadom e, vízového kodexu. Naozaj komisia pripravila návrh, ktorý by mal zabezpečiť to, čo vám ide. Bohužiaľ, nenašli sme spoločný jazyk so všetkými členskými štátmi a pokiaľ Európsky parlament bude môcť lobovať v náš prospech, to nám veľmi pomôže. Musíme to nejakým spôsobom dosiahnuť, ale musia s tým súhlasiť všetky členské e, štáty. Dúfam, že zvážete túto ponuku, aby ste nám pomohli v tejto veci. Pokiaľ ide o pristúpenia k Európskemu dohovoru o ľudských práv, ľudských právach. Je to našim cieľom, e, vyplýva to z Lisabonskej zmluvy a som rada, že máme mandát, aby sme mohli toto dokončiť, ale to bude robiť, robiť súbežne z hľadiska e, členstva všetkých členských štátov Takže napokon, e, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za túto dôležitú rozprávu. E, veľmi pozorne som si poznačila e, dôležité pripomienky, ktoré, ktorými sa budeme riadiť do budúcnosti a vzdávam hold činnosti Výboru pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pani Aštanová. A ukončíme túto rozpravu dvojminútovým vystúpením pani spravodajkyne. Nech sa páči, máte slovo. Pán predseda, pani Ešten, kolegovi, kolegovia, všetkým sa chcem poďakovať za túto veľmi zaujímavú výmenu názorov. Myslím, že to je veľmi dobrý základ pre spoluprácu vysokej zástupkyne a vysokej predstaviteľky a parlamentu. Odzneli mnohé dobré veci. Ja si myslím, že ak chceme byť dôveryhodný, tak musíme mať rovnaký meter na posudzovanie všetkých situácií. Áno, isté situácie môžu mať isté odchýlky, ale nemôžeme skončiť v situácii, keď sa venujeme e, porušovaniu ľudských práv v niektorých krajinách a v iných si to nevšímame. Tiež si myslím, že musíme, aby sme mohli riešiť ľudské práva e, po svete, musíme sa pozerať aj na porušovanie ľudských práv v Európe, v Európskej únii. Je tu mnoho príkladov. Mm, počuli sme o spôsoboch mučenia, teda neplníme svoje vlastné záväzky. A v budúcnosti sa musíme pozerať na to, že niektoré z našich členských štátov sa zapájali do e, preletov CIA. A viem, to je veľmi citlivá otázka, ale mali by sme mať odvahu sa na to znova pozrieť. A to, čo povedal pán Görens, to je zaujímavý názor. Totiž pokiaľ ide o pristúpenie k Európskom dohovoru o ľudských práv, právach, 27 vlád by sa malo zaviazať, aby e, vykonávali rozsudky súdu pre ľudské práva. To by bolo to najmenej, čo by mali urobiť. A potom chcem povedať, že Európsky parlament má teraz nové kompetencie. Mali by sme ich múdre využívať, aby sme podporovali ľudské práva a mali by sme sa pozerať na to, čo môžeme urobiť. Pán Morera, ďakujem za to, že ste prispeli do tej diskusie. Ďakujem, pani Altava. Ja myslím, že potlesk kolegov vyjadruje vďaku za vašu úžasnú prácu. Máme tu 6